si uvedomoval tieto problémy a, a my to budeme v tomto ohľade aj posudzovať spolu s kolegami. Ďakujem. Grazie, prezidente. Ďakujeme, pán predseda. Uzatváram túto diskusiu. A teraz tu máme na programe ďalší bod správa Leichtfried ide o udelenie delegovaných právomocí na účely príjmania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky. Teraz by som dal la eh, slovo najprv pánu spravodajcovi a to na 5 minút. Ďakujem pani predsedajúca. Budem však hovoriť po nemecky, pretože taliančina by nepostačovala na, nejaké rozumné slova. Chcem využiť túto príležitosť, aby som hneď na úvod alebo na záver tohoto materiálu, ale teda na úvod môjho prejavu, spoďakovať sa tým, ktorí sa postarali o to, že táto e, e, skupinová správa číslo 2 sa stala správou, ktorá sprešla bez problému v výbore pre zahraničný obchod a dúfam, že bez problému prejde i Európskym e, parlamentom. Chcem sa poďakovať tieňovým správodajcom a srdečne, takisto sekretariátu výboru a takisto sekretariátu našej sociálno-demokratickej strany, ktoré nás výborne podporovali a osobitne tiež e, príslušným pracovníkom u mňa e, v našich kanceláriách, pretože tieto činnosti nie sú ľahké. Obchodná politika s mluvou z Lisabonu e, sa stala formou politiky, kde Európsky parlament sa výrazne podiela a už aj vidíme, aké výhody takéto takéto, e, takáto spolúčasť e, pre e, Európskeho parlamentu pre túto politiku znamená. Takisto je dôležité, keď sa prispôsobujú legislatívne návrhy, aby proces komitológií sa preniesol do nového postupu a to správe boli správy Omnibus 1 a Omnibus 2, ktoré sa postarali o to, aby to, čo pôvodne riešila komitológia, sa teraz stalo delegovanými a implementovanými právnymi aktami. Omnibus 1 sú implementované, Omnibus 2, moja správa, delegované právne akty. Veľmi intenzívne sme spolupracovali, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Čo sa ale stalo? Chceme rokovať s radou aby sa veci rýchlo uzavreli. Rada však je nečinná, nie je tu prítomná. E, s, e, s, s, kresla rady sú prázdne e, a rada sa správa rovnako. Všade veci mierne, ale naozaj ne, nefungujú. Ak chceme rozpohybovať veci, nemusíme ani len hovoriť o rozpočte, ktorý momentálne je taký diskutovaný. Je to aj také ozrkadlenie toho, čo sa deje u tohto omnibusu. Ani to tak veľmi s touto témou nesúvisí. Ale ak to tak pôjde ďalej, tieto národné egoizmy, že pícha členských krajín e, bude dominovať, budeme mať veľké problémy a je tomu tak, že členské krajiny do určitej časti sú ekonomické e, ekonomicky e, slabšie, diskutuje sa návrat k národným menám, kam sme sa to dostali. A tu je hlavne podľa mňa rada najviac zodpovedná a ja i v tomto materiáli vyzývam radu, aby sa zamyslela a seriózne pracovala. Nož k obsahu toľko ide o to zamyslieť sa nad tým, čo môže komisia sama rozhodnúť, kde môže realizovať delegované právne akty, kde musí byť e, zapojený Európsky parlament. Tu sme, myslím, našli rozumnú strednú cestu. Parlament na môj podnet vo výbore a dúfam, že aj tu e, ukázal, že komisia svoje e, má obmedzenia v rámci delegovaných právnych aktov. Máme tu ohraničenie na 5 rokov. Podľa mňa je to zmysluplné ohraničenie a to, čo robí komisia, môžeme tak lepšie kontrolovať. Inak podľa mňa e, sme to posúdenie poňali veľmi správne, pokiaľ ide o e, právomoci parlamentu a kde komisia na základe množstva svojich e, technických expertov a odborností by mala rozhodovať sama. Dámy a páni, dúfam, že tá, tento zákon bude mať veľkú e, väčšinu v plene, aby sme mohli ukázať, že parlament je tu zomknutý. Ďakujem. Grazie. La parola al commissario. Ďakujeme. A teraz má slovo pán komisár Šemeta. Vážená pani predsedajúca, vážení členovia, eh, chcem ospravedlniť pána komisára de Guchta, ktorý práve eh, eh, rokuje s Kanadiami o dohode o voľnom obchode s Kanadou. Komisia je veľmi vďačná pánu Lightfriedovi, spravodajcovi predsedovi výboru pre zahraničný obchod i ďalším e, spolupracovníkov za prácu e, na, túto, na tohto správe a za všeobecnú podporu návrhu komisie. Európsky parlament navrhol mnoho pozmeňujúcich návrhov, väčšinu z nich môžeme aj prijať. Obzvlášť zmenu obdobia e, delegovania z neobmedzeného obdobia na 5-ročné obdobie s obnovovaním. Určité pozmeňujúce návrhy však nie sú pre nás priateľné. Niektoré z nich sa odchyľujú od e, spoločného chápania delegovaných aktov, kde e, sa zapájajú tri inštitúcie a rešpektujú tento systém. Týka sa to napríklad pozmeňujúcich návrhov, ktoré komisii e, pridelujú e, špecifické právomoci v súvislosti s delegovanými aktami. Ďalšie pozmeňujúce návrhy predlžujú obdobie na námietky voči delegovaným aktom. Toto nemôžeme akceptovať, ak by teda nechýbalo obhájenie špecifickosti týchto dôvodov. Sú tu rôzne názory, komisia je presvedčená, že sa nám podarí na, e, mať konštruktívnu diskusiu v trialógu s cieľom nájsť e, priateľné riešenie. E, záverom chcem povedať, že Komisia si váži prácu, ktorú ste odviedli na tomto materiáli. Tešíme sa na spoluprácu s parlamentom, aby sme vec uzavreli, dosiahli dohodu v trialógu. Ďakujem pani predsednička a ďakujem vám, vážení poslanci a poslankyne. Grazie, komisario. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Teraz eh, rečníci v mene politických skupín. Nevidím tu pani Kvistau Drovol, takže dostane slovo pán Kutaš v mene socialistov. Ďakujem. Vítam návrh nariadenia. Ide o to e, zrevidovať 10 nariadení, ktoré sa týkajú obchodnej politiky v súlade s Lisabonskou zmluvou. Chcem zablahoželať pánovi spravodajcovi, môjmu kolegovi Jurgovi za odvedenú prácu, ktorá bola technickej e, povahy, ide o dobré fungovanie inštitúcií. Je dobre známe, že pokiaľ ide o európske inštitúcie, Rada a parlament sú zodpovedné za schvalovanie legislatívy ale Lisabonská zmluva poprvýkrát e, zavádza e, článok 290 o delegovaných aktoch, takže dajú sa delegovať právomoci na komisiu a, ale potom sa táto právomoc e, e, využije na to, aby sa účinnejšie rozhodovalo. E, Rada a parlament ale môžu buď časovo obmedziť e, alebo e, vziať späť toto delegovanie. Ide o to e, e, zapojiť parlament, aby sa mohli lepšie pripraviť delegované akty. Pri obchodnej politike súhlasím s tým, že delegované e, právomoci by mali byť obmedzené na 5 rokov. Parlament musí mať lepší pohľad na exekutívu. Ďakujem pekne. Teraz kolega Salvini na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Technika to je jedna vec, ale potom je tu ten konkrétny obsah. My ako zastupcovia Severnej ligy Talianska sa obávame o obchodnú politiku, zníženie daní, chybajúca priemyselná politika, čím ďalej tým väčšia váha nadnárodných podnikov. Takže je dobré, že komisia môže e, uskutočňovať istú technickú prácu, ale nemali by sme sa stávať otrokmi e, VTO alebo nejakých zastaralých priemyselných politík a nebudeme môcť dostatočne hájiť našich výrobcov. Neviem, či viete, koľko malých a stredných podnikov zatvára e, v Lombardii a v oblasti Benátok Nestačí si myslieť, že sa to posunie vpred vďaka výskumu a vývoju. E, vzniknú skutočné púšte, tak ako vo východe Európy, Európe, e, kde všetky nákupné strediska patria e, veľkým americkým alebo azijským nadnárodným koncernom. Pre pre obchodnú politiku e, očakávame, že komisia vďaka delegovaným aktom zmodernizuje túto oblasť, pretože inak hrozí zánik. Pán Salvin, je tu modrá karta. Súhlasíte s tým, aby vám bola položená otázka? Možno, že ide o nedorozumenie, ale myslíte si, že EÚ by mala e, vystúpiť z VTO, alebo si myslíte, že jednotlivé členské krajiny by mali e, viesť jednotlivé regióna Eh, na pôde VTO. Ja som v riadiacom výbore VTO a môžem vám povedať, že sila EÚ je, eh, má väčšiu váhu ako suma jednotlivých členských krajín. A nič eh, z toho by sa nemalo ocitnúť v delegovaných aktoch, naďalej by to malo byť pod kontrolou Európskeho parlamentu, tak je to správne. Con tutto rispetto per il suo e la... Ja si samozrejme vážim vašu prácu, ale nemyslím si, že to tak je. Mali by ste prísť na sever Talianska, aby ste videli, e, aký negatívny dopad majú dohody VTO na naše podniky. O pol hodinu budeme hovoriť o čínskych e, slnečných paneloch. my nemáme najmenšiu e, šancu. Neviem, či jednotlivé členské krajiny by mali väčšiu váhu, ale obchodná politika EÚ to je e, skutočné zlyhanie pre naše a malé e, strední podniky. Ďakujem pekne. Teraz za GUE pán Šolc na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja sa chcem najskôr poďakovať správodajcovi a zablahoželať mu, pretože sa mu naozaj podarilo nájsť správne východisko a našli sa v tom všetky frakcie. Z vlastnej skúsenosti vieme, že e, rokovania, ktoré vás čakajú, nebudú jednoduché, práve preto, že niektoré členské krajiny pri téme delegovaných e, aktoch majú alergické reakcie Často sa zdôrazňuje, že Európsky parlament e, e, je dôležitý a má mať väčšie právomoci, ale e, potom zástupcovia vlády vlastne bránia, aby parlament hral rovnakú úlohu ako rada. Preto sme ochotní časovo obmedzenie delegovať právomoci na komisiu. Komisia už nie je pri stole samotná Takže táto zablokovaná situácia by sa mala uvoľniť, aby sme pri e, dôležitých e, témach nestrácali ešte viac času. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, za EPP pani Quisthaud Rovol na dve minúty. Ďakujem pekne pani predsednička, kolegyne kolegovia, vážený pán komisár, tzv. Omnibus 2 popri e, jednotke, ku ktorému som vypracovala správu, je druhým postupom, kedy obchodná e, politika má byť prispôsobená Lisabonskej zmluve. Delegované akty alebo vykonávacie ustanovenia budú konečne súčasťou aj obchodnej politiky pri delegovaných aktoch je podľa mňa dôležité, aby Európsky parlament e, naozaj e, mohol plne uplatňovať svoje práva. Ale správnym signálom nie je žiadať, aby e, pracovníci parlamentnej administratívy sa mohli zúčastňovať na zasahnutiach komisie. Je tu potrebná priama politická kontrola poslancov a poslankyň Komisia musí zaručiť, aby poslanci boli dostatočne informovaní o akomkoľvek delegovanom akte, ktorý sa pripravuje. Ja dúfam, že sa čoskoro skončia rozhovory na rade, aby sme mohli začať hovoriť o kompromisoch pri Omnibuse 2. A taktiež si myslím, že sa často hovorilo aj o tejto téme so spravodajcom k Omnibus jednotke, ale Omnibus 1 a 2 sú balíkom a malo by sa o tom rokovať súbežne. A preto sa chcem obzvlášť poďakovať pánovi spravodajcovi. Je správne, že ste s touto správou prišli na plénum. Musíme mať možnosť e, sa k tomu všetci vyjadriť. Aj hlasovanie bude dôležité ale myslím si, že odteraz by sa malo súbežne pracovať na týchto dvoch nástrojoch. A ešte úplne na záver poviem, že súhlasím aj s názorom kolegu za socialistov a demokratov, teda úloha Európskeho parlamentu v rámci parlamentného zhromaždenia VTO 27 naraz. To je väčšia váha ako 27 eh, jednotlivo a dvojitá úloha e, e, štáty a EÚ podľa mňa to sa dobre uplatňuje na pôde VTO, malo by sa to využiť na, ako príklad aj pri iných e, medzinárodných inštitúciách. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Sústa. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi Leichtfriedovi. Mm, tá správa je veľmi dôležitá. Lepšie sa definujú medzi inštitúčné vzťahy, teda medzi parlamentom a komisiou. A pritom ide o veľmi e, citlivú otázku a boli rozšírené právomoci parlamentu. Hovoríme teraz o obchodných právomociach, ktoré doteraz e, neboli predmetom spolurozhodovania. Je tu však jeden zásadný problém, nesúvisí s e, nariadením, ktoré chceme pozmeniť a doplniť e, prostredníctvom dnešnej správy. Mm. Ide o to pozrieť sa na vzťahy medzi Európskym parlamentom a komisiou. A musím povedať, že som úplne spokojný so správom, správou Jörga Leichtfrieda, ale e, nepáči sa mi až tak to, čo povedal pán komisár. Je to ešte príliš technické, teda tie e, rozhovory medzi komisiou a parlamentom. Rada, e, pardon, Áno, Rada a komisia chcú parlament obmedziť na to, čo bol pred Lisabonskou zmluvou. S tým nemôžeme súhlasiť a preto je dôležité, že e, tie delegované akty budú časovo obmedzené a je dôležité, aby to komisia lepšie vysvetlila. A treba taktiež zvýšiť kontrolu parlamentu v rôznych oblastiach. Iba takto budeme môcť zareagovať na všetky problémy, o ktorých hovoril pán Salvini ja som za to, aby tu bola právomoc EÚ e, v obchodnej e, politike. Treba posilniť právomoc EÚ vo vzťahu s jednotlivými členskými krajinami, ale musíme mať väčšiu váhu na pôde VTO. Musíme si dobre uvedomiť, že ak nebudeme viac venovať pozornosti reálnej ekonomike, tak sa nikdy nedostaneme z krízy, v ktorej sme sa ocitli. No, Ďakujem pekne o slovo v rámci keď aj nepožiadal nikto. Preto by som udelila na záver slovo komisárovi Šemetovi. A ďakujem pekne, pani predsednička, poslanky, poslanci. Ešte raz by som sa v mene komisie chcel poďakovať parlamentu za prácu na tomto dokumente. Viacero pozmaňovacích návrhov, ktoré komisiu znepokojujú, povedie k otázkam, ktoré momentálne pokrýva rámcová dohoda medzi parlamentom a komisiou. Komisia samozrejme chce plne túto do roku 2010 e, implementovať a myslíme si, že táto dohoda je najlepším základom na riešenie obav parlamentu, že je to lepšia, lepší základ ako to, o čom tu dnes hovoríme. Ja som si všetko poznamenal, čo tu odznelo a všetko odovzdám komisárovi D. Kuchtovi. Komisia sa tiež najskúsi s vami v trialogu, aby sme e, v tejto oblasti dospeli k dohode. Ešte raz opakujem, je to pre komisiu priorita. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostáva slovo spravodajca. pán Lachtfried, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že obchodná politika veľmi jasne ukazuje jednu vec. Pokiaľ ide o rozhodnutie na úrovni VTO, nemusíme s nimi súhlasiť. Ja si myslím, že mnohé veci mohli prebehnúť ináč. Ale jedna vec je jasná. Súčet našej spoločnej síly je oveľa väčší ako sila jednotlivých štátov a ak toto nechápeme, ak to nepochopíme, ak si to neuvedomíme, tak eh, povedieme naše vlastné krajiny k eh, pádu, ak budeme naďalej každý konať samostatne. Obchodná politika EÚ môže byť svedectvom o tom, že keď budeme všetci postupovať rovnako, jednomyselne, tak môžeme veľa dosiahnuť, na rozdiel od iných politík, kde ešte stále dominuje rada, ktorá tu nie je, ktorá tu stále nie je a nepočúva. Toto je podľa mňa jasné. A na adresu komisie. Áno, to je pekné, že akceptujete, alebo že poviete, že neakceptujete jedno alebo druhé, ale kto je tu legislátor? My. A my keď tu dnes takúto legislatívu príjmeme, tak je to prijaté a je to legislatívny akt. Ja som presvedčený o tom, že pri eh, vyjednávania v trialogu, že by tam mala eh, rada tiež dospieť k niečomu, aby sme spoločne prijali rozhodnutie, ktoré pôjde tým správnym smerom. Ešte raz ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Lightfried. Teraz sme uzavreli tento bod a budeme o ňom hlasovať dnes na poludne. A ideme k ďalšiemu bodu.